ešte nasledujúce úvahy. Pán Demagis 3 požiadal o dve petície, pokiaľ ide o imunitu, o parlamentnú imunitu v rámci eh, súdov, eh, kde sa musí zúčastniť v Miláne, zasadnúť eh, súdov, takisto aj pán Milandis požiadal, aby bol zbavený imunitu, aby takisto predlož, mohol predstúpiť na pôdu súdu vo Vilniuse a podľa článku 6 oceku 2 rokovacieho poriadku tieto žiadosti budú predložené výboru pre právne záležitosti, aby sme mohli posúdiť túto vec. Nech sa páči. Otázka, pokiaľ ide o rokovací poriadok. E, pán predseda, e, mne sa, ja som nepochopil to, čo ste, neviem, či ma počujete, hovorí rečník, nepochopil som ešte raz, čo ste práve teraz povedali, čiže pán Demagistris požiadal, aby mal imunitu alebo aby bol zbavený imunity. Myslím, že som to dobre nepochopil, alebo som to dobre nepočul. Takže dem, pán kolega Demagistris je z mojej krajiny, takže by som chcel vedieť, že či má byť pozbavený imunity alebo nie, aby mohol byť eh, predvedený eh, pred súd. Myslím si, že on by teda mal mať imunitu, takže čo ste tým chceli povedať e, tými slovami, ktoré ste pred chvíľočkou spomenuli ohľadom pána de Magistrisa? Uh, uh, uh, no, bola to taká požiadavka, ako som povedal, a bude sa o nej hovoriť, bude, bude sa o nej rokovať, tak, na našom výbore. Ako obvykle ide o článok 6, bod 3 nášho, nášho rokovacieho poriadku. Teda uh, ide o žiadosť o obhajobu tejto imunity, ale iste ste o tom počuli. Item.